hlasovania. Colleagues. Kolegovia, Bol by som rád, keby sme mohli prejsť k vysvetľovaniu hlasovania, takže prosím, opustite miestnosť pokiaľ možno čo najtichšie. And orderly. Nič mi Începem, trecem la explicațiile voturilor. Teraz prejdeme k vysvetleniu hlasovania a od samého začiatku by som chcel eh, pripomenúť kolegom, že všetky vysvetlenia hlasovania môžu postúpiť aj v písomnej podobe. Teraz eh, máme minimálne 50 kolegov, ktorí sa chcú prihlásiť do diskusie, takže prosím, naozaj dodržiavajte rečnícky čas, ktorý vám bude pridelený. Ako prvý má slovo pán Pospíšil na jednu minútu. E, ďakujem pekne. Ja... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V tomto bode IKO len konštatujem do mikrofónu, že som nemohol hlasovať, pretože karta mi nefungovala a svoje hlasovanie doplním a pozmeňovací návrh ALDE by som hlasoval proti, pretože myšlienku e kolu podporujem, ale nemohol som hlasovať, pretože moja karta bola nefunkčná. Mulțumim. Ďakujem. Pani Biliana Borca na jednu minútu. doamna Borza Biliana. Nu este domnul Piper Marcus. Nie je v miestnosti, slovo má teraz eh, pán Markus Piper. Doamna Mlina Rangelica, un minut. Pani Angelika Mlinár na jednu minútu. Pozmeňovací e, návrh k e, on-off gombíku som e, predložila a hlasovala som zaň, ako aj ostatní som za viac bezpečnosti v doprave, ale musíme dávať pozor, aby sme neobmedzovali príliš našu slobodu. Vo všeobecnosti pri tom, čo sa nám predáva ako boj proti terorizmu, aj v prípade e-call, e, tu všetko ide smerom k e, priehľadným e, ľuďom a ako liberálka som rozhodne proti. Toto by malo umožniť všade v EÚ poskytnúť rýchlejšiu pomoc v prípade dopravnej nehody ale obávam sa, že tento e, systém inštalovaný v našich e, vozidlách bude jednoducho stále dohliadať na to, kde sa práve nachádzame a e, obmedzovať našu súkromnú sféru. Ak počujem argument, že ide o spiaci systém, ktorý tak či tak má všetko vymazávať, tak naozaj ma to alarmuje. Aj spiaci tiger je tiger a ako sa zaobchádza s našimi údajmi, to vidíme takmer každý deň Prečo nechcete dať e, občanom e, možnosť e, tento systém samostatne vypnúť? Tomu nerozumiem. Domnul Picula, Tonina, un minut. Pán Tonina Picula má slovo gotovo 30 tisuća ľudí svake godine smrtno stráda na takmer 30 tisíc ľudí stráca svoje životy na európskych cestách. Ehm, toto je šokujúci údaj a musíme na ne e, okamžite reagovať. E-call predstavuje takúto adekvátnu odpoveď a môže e, znížiť e, počet obetí, pretože nám pomôže ušetriť čas. Každá ušetrená minúta zvyšuje šancu na prežitie v prípade zranených a som aj za tých, ktorí sa sadzujú za e, ochranu údajov. Technické e, návrhy sú tu veľmi dobré a máme čas teraz na e, mm, uvedenie tohto systému do obehu. Chcem zablahoželať pani spravodajkyni, ktorá pracovala na tejto téme už počas dvoch volebných období. Je naozaj na čase, aby sme tu zaviedli takýto jedinečný e, spoločný systém, ktorý nám pomôže každoročne e, zachrániť 2000 e, životov. Ďakujem teraz pán Nekor na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som zablahoželať pani spravodajkyni k výsledku, ktorý dosiahla Európska komisia by mala e, zabezpečiť, aby e, tu vládla e, vysoká miera informovanosti a aby sa tento systém zaviedol do aut ešte pred rokom 2018 E, Európska únia sa stará o, o bezpečnosť svojich občanov a preto by komisia mala pracovať na naliehavom prepojení opatrení, ktoré by pomohli zaviesť čo najrychlejšie systém e-call do automobilov. Táto služba mala byť e, zdarma a veľmi ľahko prístupná všetkým občanom EÚ a to čo najrychlejšie. Viac než 25 tisíc ľudí každoročne zomiera na cestách EÚ. Máme ešte ďalších pár rokov počkať na to, aby tento systém sa stal povinným. Každý stratený e, život, v tomto prípade je e, stratený život zbytočne. Ďakujem, e, pán Marias. Všetci eh, vedia, že tento systém je veľmi dôležitý, každý si to uvedomuje, môže eh, pomôcť zachrániť životy, ale nepredstavuje žiadnu záruku na ochranu eh, údajov a súkromnej sféry. A to preto, že sa má povinne zaviesť do všetkých aut a po druhé, pretože má fungovať aj vtedy, keď si to nebude želať šofér vozidla a preto že osobné údaje sa majú predsa len po určitú dobu e, uchovávať a môžu byť k dispozícii aj e, e, súkromným užívateľom. A teda, teda posilní to veľkého brata, ktorý bude dohliadať nad každým aspektom nášho života. Ďakujem, pán Polčak, na jednu minútu. Ja bych chcel... Ďakujem úvodom svojho vystúpenia, aby som pogratuloval spravodajkyni a informovať, že som nemohol hlasovať pri bezmoňovacom návrhe, pretože ani moja karta nefungovala. To som nemohol vedieť, keď som sa pri usnom vysvetľovaní hlásil. Len by som povedal, že tento systém podporujem, ale mám určité obavy. A to treba povedať. Už sa tiež povedalo, o uchovávaní údajov, či ide o skutočne spiaci systém, musím poukážať. Každý systém, ktorý uchováva údaje aj na určitú dobu, tak sa môže zneužiť a moderné technológie idú vpred a niekedy ani to ohrozenie nevidíme. Preto by som varoval pred tým, aby sa zavádzal systém, ktorý nepozná možnosť automatického vypnutia. Áno, uznávam, že prevádzka na komunikácii by mala podliehať určitým pravidlám, ale uchovávanie údajov by malo podliehať aj osobným rozhodnutiam. One minute. Thank you. I... Ďakujem, podporujem pozmeňujúci návrh ALD k e, e, e-callu snaží sa vyvážiť individuálne práva a prínosy pre spoločnosť. Chceme chrániť súkromné údaje, ale aj uznávame, že zdieľanie e, údajov e, môže v tomto prípade e, viesť k zjednodušeniu práce záchrancov, šetreniu peňazí aj zachrane životov. Výrobcovia by mali zabezpečiť, aby používateľia e-callu mohli ľahko deaktivovať e, e, tento systém manuálne po svojich automobiloch. To by zabezpečilo vyváženosť medzi právom na e, súkromie a možnosťou zachraňovať životy. Chápem, že určité ochranné mechanizmy sa vytvorili napríklad, že tam e, e, nemôže e, sa sledovať žiadne auto predtým, než dôjde k nehode a celá pamäť tohto systému neustále vymazáva údaje a že údaje sa nemôžu postupovať tretím stranám bez špecifického súhlasu. A toto naozaj sa snažila zabezpečiť práve skupina ALDE. Ďakujem, slova pán Jar na jednu minútu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Myslím, že to je dobrý deň pre bezpečnosť občanov v Európskej únii. Systém e-call doplňa našu stratégiu. Mali sme tu zatiaľ jednotné číslo, teraz tu máme už aj e-call. Myslím, že je dobré, že v každom aute sa to bude inštalovať, až sa to automaticky v prípade potreby aj spustí. Chcel by som požiadať aj tých, ktorí sa vyjadrujú kriticky, aby sa venovali tej otázke, že čo sa urobí vtedy, keď je viacero ľudí v aute a kto preberie zodpovednosť, keď jednoducho sa môže tento systém zapnúť, vypnúť. Ja by som túto zodpovednosť nechcel prijať, takže navrhujem to riešenie, ktoré tu bolo a teším sa, že parlament bude takto hlasovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kelly. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja som hlasoval v súlade so skupinou týmto odporúčaniam a vítam ich. Na cestách sa deje veľa zlého. 20 miliónov ľudí tu zahynulo, milióna pol ľudí zranených a stojí to 130 miliárd ročne. To sú otrasné údaje, napríklad pokiaľ ide o moju krajinu, tak tam zomierajú ľudia e, v takýchto počtoch, e, ktoré sa nemenia každý rok. Musíme znížiť tieto počty mŕtvych. Nedá sa to ospravedlniť. Dúfajme, že e-call nám pomôže. Domnievame sa, že prístup k takej stránke by takýmto sa urýchlilo 40 v porovnaní so súčasnou situáciou a to pomôže. Ďakujem, pán Koš. Vážená pani Sehnalová, 12 rokov už spolupracujeme a tento ikol je našim dieťaťom. Ďakujem, že ste sa nenechali pomýliť. Takéto jednotné číslo 112 o pár rokov sa vlastne stane automatickým postupom a dúfam, že to bude dobré. Ja sa preto snažím, aby aj veľké auta, autobusy mali takýto systém k dispozícii. Dovtedy nás delí už iba malý krok. Máme mŕtvych a zranených a tí, ktorým to je ľúto, musia podporiť tento e-call. Ďakujem. Pán Pospíšil, máte minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Podporil som novú podobu smernice o kvalite paliva, o využívaní zdrojov obnoviteľných energií, pretože si myslím, aj rozpráva to potvrdzuje, že do budúcnosti musíme viacej podporiť pokročilé biopaliva a nepodporovať tie tradičné biopaliva, ktorých výroba je ekologická, ekologicky natoľko náročná, že ich ekologický prínos sa nuluje. Som rád, že EÚ mení trend svojej politiky, to je pre mňa veľmi dôležitý signál. Podobnú diskusiu vedieme aj v Českej republike, na, v Českom parlamente, akým spôsobom sa majú podporovať obnoviteľné energie. A trochu ma mrzí, že v Čechách táto problematika nových a moderných biobalív sa nevníma takto, takže ja dúfam, že aj dnešné hlasovanie EP bude impulzom aj pre českú vládu a do budúcnosti podpory viacej pokroči, pokročilé biopalivá, e, z ktorých majú obavy niektorí českí politici. Um, ehm, domnul Jal... Mes chers collègues, la commission... Kolegovia, komisia, keď chcela prijať e, smernicu technokratov, ktorá je motivovaná ideológiou výroba biopalív, ktorá prináša deforestáciu, odlesňovanie, e, keď sa aplikujú e, kultúry a plodiny na biopalíva, ale to, čo nepochopili ani GMO, ani ekologisti, že dochádza k ničeniu lesov Namiesto toho, aby sa tu obhajovali záujmy občanov, tak v rade prinútili spravodu zrevidovať ambiciozný návrh. Napriek kompromisu sa nám podarilo uchovať už investované zdroje do biopaliv prvej generácie a tak zachrániť 10 miliónov pracovných miest tým, že uchováme biopalivá prvej kategórie tak uchováme aj vedomosti, ktoré nám umožnia postup k technológiám tých vyšších eh, kategórií. Pán Polčak, na jednu minútu ďakujem, pán predsedajúci. V tomto hlasovaní teda zmena pôvodnej smernice z roku 2009 lomeno 28. Dodal by som, že toto hlasovanie bolo pre mňa zložité, nie som priaznivcom toho, aby sa vytvárali e, konvenčné biopaliva. To sú tie prvej generácie, ktoré majú zásadné dôsledky na využívanie pôdy a to sme ešte ani nezistili všetky dôsledky týchto biopalív. Rozhodol som sa nakoniec, že tento návrh podporím, pretože ustupuje z toho pôvodného cieľa a to je veľmi podstatné práve preto lepšie využívanie pôdy a preto, čo zanecháme budúcim generáciám. A tiež by som varoval, aby do budúcnosti tie ambiciozne ciele eh, nešli ruka v ruke nekritickým spôsobom, ako naše rozhodnutia môžu mať dopady na našu pôdu a budúce generácia. Ďakujem. Pani Harkin, jedna minúta. Ďakujem pekne. Ja som podporila finálnu dohodu v tejto oblasti, ale ešte to není ideálne. Stále to však prináša určitý pokrok. Myslím, že tu naprávame negatívne vedľajšie dopady, pokiaľ ide o tie nedostatky, ktoré tu máme. A takisto chceme, že verejne podporované e, biopaliva takýmto spôsobom ušetria e, množstvo emisí. Európsky parlament však nedosiahol viaceré kľúčové ciele, avšak tento kompromis umožní určitý kryt na úrovni alebo strop na úrovni 7 pokiaľ ide biopaliva a týmto spôsobom tieto paliva bude monitorovať aj komisia a komisia bude môcť zvládnuť viaceré emisné faktory, pokiaľ ide o maximálnu mieru biopaliv v budúcnosti. Ďalej, pokiaľ ide o energetické plodiny, tieto budú takisto zahrnuté do toho stropu. Nie je to až také ambiciozne, ako by sme boli chceli, ale je to zlepšenie. Ďakujem, pán Jar, na minútu. Ďakujem pekne. Biopaliva sú kritizované v poslednej dobe z viacerých dôvodov a táto kritika jednoducho sa berie do úvahy v tomto, v tomto návrhu a týmto spôsobom sa vlastne zabezpečí ten strom na úrovni 7 a Nechceme sa vzdať našich emisných cieľov a biopaliva by mali teda posky, pochádzať z 5. alebo 4. generácie. Posledné želanie v rámci vstúpenia do platnosti týchto požiadavek by sme sa mali venovať aj metóde nepriameho využívania pôdy, aby to jednoducho bolo reflektované, ale tu som trochu skeptický a musíme sa jednoducho pozrieť aj na obdobie po roku 2015. Potrebujeme bezpečnosť eh, v tejto oblasti, takže musíme postúpiť. Ďakujem pekne. Pani Peter, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem. Už som povedala tu v parlamente, že ja chcem, aby sme boli takou dynamikou tu v Európe, pokiaľ ide o politiky, kde budeme mať bezpečnejšie životné prostredie, menej znečistené životné prostredie. Takže ja som pyšná, že som v spoločnosti, ktorá sa snaží plniť svoje sluby. Takže stanovili sme si aj agendu, pokiaľ ide o Paríž a toto je jeden z dokumentov, ktorý podporuje naše úmysly. Naša zodpovednosť ako spolulegislátorov musí byť zobraná na vedomie aj zo strany tých, od ktorých chceme, aby sa oni snažili dosiahnuť naše ciele. Takže musíme sa pozrieť na to, že aké sú tie skutočné ciele, aké sú tu lehoty a čo musíme všetko urobiť. Ďakujem. Pán Kelly, máte minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja som hlasoval s mojou skupinou v prospech a pani Harkin dobre to zosumarizovala. Poukázala na výhody, predovšetkým pokiaľ ide o biopaliva, hovorila aj o ilofaktore, hovorila o podpore a, tých ďalších generácií biopalív. To je dôležité, pretože toto dáva právny základ pre investorov, a to je kľúčové, keď chceme ďalej e, rozvíjať technológiu biopalív. Takisto je to v súlade s celkovým konceptom, ktorý predstavil aj pán komisár ohľadne energetickej únie. A treba si uvedomiť, že biopaliva zohrajú kľúčovú úlohu a toto jednoducho je na prospech tohto riešenia, avšak potrebujeme právnu bezpečnosť, aby sme mali zabezpečenú budúcnosť tejto oblasti. Takže som hlasoval za a dúfam, že bude tento návrh úspešný. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k ďalšej správe, správa Auken. Tu máme pri Ďakujem, pán predsedajúci, hovorí pán Pospíšil. Veľmi som váhala, ako budem v tomto bode hlasovať, pretože otázka obmedzenia igelitek, či to má riešiť EÚ, alebo sa má aplikovať princíp subsidiarity a má to stať v kompetencii členských štátov. Nepopieram, že ide o veľmi e, prospešný ekologický cieľ. Nakoniec som tento kompromis podporil ktorý voči jednotlivým eh, členským štátom je ústretovejšie a umožňuje, aby oni zvolili vlastné opatrenia na zníženie spotreby ľahkých igelitiek. Je to určite lepšie riešenie než pôvodný návrh, ktorý ukladal štátu povinnosť, že musí tieto tašky spoplatniť, čo vyzerá ako keby sme EÚ Predsa direktívne nemôžeme takto štátom nariadovať a mali by sme definovať skôr všeobecné ciele. Tento návrh, e, ktorý umožňuje vlastné riešenie pre členské štáty, e, spôsobil, že som podporil tento návrh. Ďakujem. Pán Bogovič, minúta. Sam podpíram e, takšno poročilo, tie plastičné vrečke, ki... Podporujem túto správu pretože plastové tašky tých e, máme no, milióny v Európe a naozaj zničistujú životné prostredie. Som rád, že členské štáty majú možnosť e, v rámci princípu subsidiarity samé rozhodnúť o tom, ako chcú stanovené ciele dosiahnuť. Dôležité je, že tu máme hraničnú hodnotu na roky 2019 až 2025. Ak nebudú dosiahnuté, tak parlament bude nutený e, prijať e, alebo žiadať od komisie prísnejšie opatrenia. Dovtedy členské štáty budú mať možnosť samé rozhodnúť, ako chcú znižovať e, mieru produkcie a používania týchto tašiek. Ďakujem. Pán Nekol na jednu minútu. E, myslím si, že ochrana životného prostredia je veľmi dôležitá pre naše zdravie. E, preto som podporil tento návrh. Všetci sa obávame e, škodlivého vplyvu plastových tašiek pre životné prostredie. Je ich jednoducho príliš veľa. A tiež si myslím, že nie je dobré zavádzať dodatočné sankcie, platby, pretože v čase krízy eh, by sme si mali uvedomovať aj ekonomické a sociálne eh, vplyvy. Nemôžeme ich zanedbávať. Nemôžeme tu eh, zavádzať ceny pre spotrebiteľov, ktoré sú nerealisticky vysoké. A nezabúdajme, že ak prestaneme používať plastové tašky, tak zamestnanci v tomto sektore e, tým budú tiež negatívne ovplyvnení. Mali by sme na toto pamätať. Ďakujem pani Harkin. Ďakujem, pán predseda. E, dnes e, som sa potešila, že my v parlamente reagujeme na obavy občanov v eh, nedávnom eh, Eurobarometri 19 občanov vyjadrilo svoje obavy v tejto súvislosti a žiadalo o eh, zniženie miery používania plastových táčiek. Ja pochádzam z krajiny, kde sa podaril už takýto krok a znížilo sa používanie týchto tášek o 90 iba tým, že sme ich spoplatnili. Platí sa za každú tašku na 22 centov. A to je e, dosť a zabezpečuje to, že e, v 90% prípadov spotrebitelia buď znovu použijú e, plastové tašky, alebo použijú tašky, ktoré sú na viac použití. A členské štáty, to sa mi veľmi páči, majú možnosť rozhodnúť sa, či tu budú mať záväzný cieľ, alebo mandát vypracovať e, štandardy pre teda používanie plastových tašiek. Ďakujem. E, teraz pani Petýr na jednu minútu. Toto je posledný krok e, v, prijat, v príjmaní smernice, ktorá by mala vyriešiť veľký environmentálny problém, pretože plastové tašky často skončia v životnom prostredí alebo v moriach, nezrecyklujú sa. Naša spotreba týchto tašiek v EU predstavuje hrozbu. Mali by sme lepšie využívať naše zdroje. Ak e, sa takéto plastové tašky použijú iba raz, e, tak je to neudržateľné. Návrhy spomenuté tejto smernice zohľadňujú e, postupy spotrebiteľov a riešenia, ktoré sa tu navrhujú, zmeny v definíciách veľmi eh, ľahkých eh, tašiek eh, sú veľmi dobré, pretože pomôžu výrobcom veľmi malých plastových obalov, ktoré hm, inak by to ohrozovalo ich prežitie. A som rada, že členské štáty majú možnosť voľby, ako dosiahnuť stanovené ciele. Slovo má pán Kelly. Hlasoval som E, rovnako ako moja e, e, politická skupina a som veľmi rád, že veľmi veľa z nás hlasovalo za. A to ukazuje, že chápeme, ako je to dôležitá téma, že chceme niečo na tejto skutočnosti zmeniť. Takisto je dobré, že tu máme ciele, ktoré sú realistické a dosiahnutelné. Keď ľudia musia za niečo platiť, Ehm, začnú váhať, pokiaľ ide o nadmerné používanie ehm, tejto veci. Skúsenosti z Dánska nám ukazujú, že ľudia tam teraz už používajú iba 4 plastové tašky ehm, na občana ročne. V mojej vlastnej krajine sme v roku 2002 zaviedli spoplatňovanie tašiek. Predtým to bolo 15 centov, teraz sa platí 22 centov za plastové tašky a znížilo sa ich používanie o 90 a to naozaj pomáha chrániť životné prostredie. Ďakujem pani Maletič na jednu minútu. Ja som podporila zmenu tejto, tohto návrhu preto, že si myslím, že sa tu berú do úvahy stanoviska aj e, producentov v Chorvátsku a jednoducho tento návrh je lepší v porovnaní s predchádzajúcim návrhom. Takéto tašky, o ktorých hovoríme, znečistujú životné prostredie, takže my potrebujeme také tašky, ktoré by boli recyklovateľné. A bohužiaľ tento návrh v minulosti nebol prijatý a to riešenie, ktoré tu máme, to je takým kompromisom, s ktorým ja súhlasím a členské štáty teda môžu znížiť poču, používanie takýchto tašiek na osobu, alebo sa to jednoducho bude za to platiť od roku 2018. Takže tieto opatrenia však e, nezačlenujú tie úplne najtenšie igelitky a implementácia takejto zmeny znížime dopad na životné prostredie a preto som to podporila. Ďakujem pekne. Nech sa páči pani Šojdrová. Ďakujem pán podpredseda za udelenie slova. Rada by som vysvetlila, prečo som nehlasovala za návrh pre zamietnutie. Smernica sa týka len určitého detailu a to sú igelitové tašky, ktoré majú vplyv na ochranu životného prostredia. Igelitky, ktoré majú hrúbku steny od 15 mikrónov do 50. Ide teda o ľahké igelitky. Pritom táto smernica členským štátom neprikazuje, ale dáva im možnosť si vybrať, akou cestou a akým nástrojom zníženia spotreby zvolia, či to bude spopletnenie alebo obmedzenie počtu. Dôležitým opatrením je tiež označovanie kompostovateľných materiálov, tlak na výskum aby sa igelitky mohli recyklovať. Od EÚ očakávam, že bude riešiť tie problémy, ktoré členské štáty riešiť nemôžu a ochrana životného prostredia je jedným z týchto tém a preto som túto smernicu podporila. Ďakujem. Ďakujem k správe Faria. Chcem ba, eh, dať teraz slovo pani Harkins na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je naozaj veľmi dobrý návrh a je to návrh, v ktorom Európska únia zohráva vedúcu úlohu. Našim cieľom je dosiahnuť medzárodnú dohodu, ktorá zabezpečí rovnaké podmienky pre všetkých. 4% všetkých skleníkových plynov pochádzajú z námorného sektora. A skutočne, ako aj rastie svetový obchod, tak toto percento bude rásť. Obchod na moriach alebo námorná preprava je jediná oblasť, ktorá nie je pokrytá nariadeniami a dohovormi ohľadom regulovania CO2. Preto treba konať. Áno, potrebujeme nadnárodný rámec, to je náš cieľ, ale musíme začať. A toto je ten začiatok pre všetky plavidlá, ktoré vstupujú do európskych prístavov, musíme tam monitorovať a zároveň eh, verifikovať eh, objemy emisí CO2, ktoré takéto veľké lode emitujú. A to na cestách a plavbách medzi a eh, európskymi prístavmi a do európskych prístavov. Budú musieť nahlasovať tieto objemy. Všetky ostatné informácie budú tiež vyžadované. Napríklad, napríklad dáta, ktoré posúdia energetickú účinnosť týchto ľudí. Je tiež dôležité, aby sme tento návrh implementovali bez vysokých nákladov príkladov. Ďakujem pekne, pán Kelly. Jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Som veľmi rád, že toto nariadenie bolo schválené už e, v skoršom e, dialogu a sme radi, že môžeme konečne niečo spraviť s emisiami CO2, ktoré pochádzajú z námorného sektora. A je naozaj najvyšší čas, aby sme konali, pretože ako už bolo spomenuté dnes do poludnia a mal som aj šancu vystúpiť v diskusii k tomuto bodu, až 4 emisí CO2 pochádzajú práve z lodí a práve s týmto musíme niečo zásadné spraviť. Najmä do budúcnosti budeme môcť účinnejšie monitorovať lode, ktoré prichádzajú do európskych prístavov. No a z tohto pohľadu dokážeme určite vytvoriť účinnejšiu politiku aj na medzinárodnej úrovni, pretože bude to precedens. A takýmto spôsobom dokážeme odľahčiť alebo teda riešiť tento problém na celom svete. Je to podľa mňa zásadný krok vpred a ukazuje na to, že parlament aj Európa dokážu pracovať pre svojich občanov. Ďakujem pekne. Ako mala raportu Valensa. E... Prechádzame k správe Valensa. Slovo má pani Harkin na jednu minútu, nech sa páči. Som presvedčená, že správa Valesa, ktorá hovorí o európskom, e, návrhu Európskej komisie pre viacročný plán pre e, sledia, tresku a e, ostatné ryby, ktoré sú regulované v Baltickom mori, sú výrazný krok vpred. Ehm, je to prvá reforma v rámci spoločnej rybárskej politiky a chcela by som odkázať aj na úlohu, ktorú zohral kolega Davidson, ktorý už nie je medzi nami, pri tom ako formuloval a ako tvaroval rybárskú politiku. Ale naša úloha tu v parlamente je zabezpečiť účinné implementovanie tej reformy, ktorú sme dosiahli. Sme mimoriadne radi, radi že aj pozmeňujúci návrh od McCarthyho bol zahrnutý, aby sme do úvahy brali najčerstvejšie vedecké poznatky. Rovnako súhlasíme aj s cieľmi, cieľovými stavmi mortality rýb, ktoré sú sú eh, vypočítavané od nuly po FMSI. To je vlastne miera umrtnosti rýb, ktorá je vypočítavaná v súlade s dosiahnutím maximálneho udržateľného výlovku. Som eh, veľmi rada, že niektoré pozmeňujúce návrhy boli zamietnuté, pretože by to zabránilo výlovu primladých rýb a zároveň by to narušilo prirodzené eh, neresenie rýb v severných moriach. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. <clears throat> Táto smernica je veľmi náročná. To komplexný blok legislatívy, ktorý vyžaduje, aby členské štáty zosúladili svoje bloky a, a riadili udržateľným spôsobom morské prostredie riadenie <clears throat> komerčných druhov alebo riadenie a správa e, druhov a zároveň ich populácie v Baltickom mori a regulovanie výlovkov je dôležité najmä v e, súlade s, s konzistentnou politikou. A to najmä e, v, v období, keď miera výlovkov je nad rámec udržateľnosti a nerešpektujeme udržateľný postoj k rybolovu. Bez toho, aby sme udržateľne pristupovali k rybolovu, nedokážeme zabezpečiť dobré environmentálne podmienky do roku 2020 a nez nezabezpečíme ani udržateľnosť um, tohoto dôležitého odvetvia hospodárstva, ktoré garantuje budúcnosť našim generáciám detí a potomkov. Prichádzame teraz k správe KADEK a síce povinnosť vyloďovania úlovkov. Pán Bogovič, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som podporil túto správu. Hlasoval som za keďže sa e, uvoľňujú pravidlá platné pre e, povinnosť vylodiť úlovky. Malo by sa to oficiálne potvrdiť do konca tohto roka. Z praxe vyplýva, že sú mnohé ťažkosti s uplatňovaním tejto smernice a preto súhlasím s tým návrhom že pri novom dokumente by sme mali byť veľmi obozretní a treba si vypočuť aj samotných rybárov v krajine, ako napríklad v Slovensku. Ide iba o niekoľko stoviek tón rýb ročne. E, tie pravidlá sú naozaj zaťažou pre našich rybárov napríklad. Musíme preto byť veľmi obozretní. Ďakujem pekne. Teraz ideme ďalej. Správa Libacka, vykonávanie bolonského procesu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som rada, že sa môžem vyjadriť k tejto správe, ktorú dnes veľká väčšina Európskeho parlamentu podporila. Ide o kroky súvisiace s uplatňovaním bolonského procesu. E, správu pracovala kolegyňa Libacka. Ja sa jej chcem srdečne poďakovať za veľmi komplexnú správu a dobrú spoluprácu. Žiaľ, v pléne nebolo možné diskutovať o tejto téme a nebolo možné ani zdôrazniť to, že táto správa sa zameriava hlavne na podporu ďalšieho rozvoja a financovania zo strany EÚ. A to E, smerom k zvýšeniu kvality vysokoškolského vzdelávania v rámci tzv. európskeho vysokoškolského priestoru. Správa vznikla aj v kontekste nadchádzajúcej ministerskej konferencie. Tá sa bude konať v maji v Jerevane a ide teda o istý mandát pre túto ministerskú konferenciu. Chcem sa ešte raz poďakovať kolegom za spoluprácu na tejto správe. Teraz pán Zoltán na minútu. Ďakuj, ďakujem pekne, pán predseda. Reforma beží, tzv. bolonský proces, takže ide o akési bilancovanie Žiaľ, nestalo sa tak. Treba sa pozrieť na to, že hlavným cieľom bola dobrá integrácia na trh práce, ale nestalo sa tak. A to preto, že bolonský proces úplne zmenil duálny systém a ten sa skladal z vyš- vysokých škôl a univerzít. Myslím teda, že v univerzitných kruhoch niektorí sú proti tomuto bolonskému procesu. Nejde o to robiť marketing, ale uskutočniť skutočný, skutočnú bilanciu a podľa toho aj vykonať potrebné zmeny. Ďakujem pekne. Pán Marias na minútu. Ďakujem pekne. Ja som hlasoval proti tejto povinnosti. Bolonský proces totižto e, odkopal verejné univerzity nielen v Grécku, ale aj v iných krajinách EÚ. My sme takýmto spôsobom otvorili cestu k privatizácii verejného statku, akým je vzdelávanie a obzvlášť vysoké vzdelávanie. Boli zavedené poplatky pre postgraduálnych študentov v Grúcku. Bolenský proces pritom žiaľ, to sa v Grécku nestalo. Nezamestnanosť mladých prekračuje 50 200 tisíc eh, mladých vedcov čiže 2 gréckého obyvateľstva e, emigrovali e, do iných krajín EÚ. E, zároveň sa znížili prostriedky pre vysoké, vysoké školy. To viedlo v mojich očiach ku komercializácii. Teraz pán, pani Maletič na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda hlavným odkazom tejto správy je potreba reformy bolonského procesu a e, vypracovanie nových e, systémov. E, tento proces začal v roku 1999, teraz sa uplatňuje v 47 krajinách. Tie sú súčasťou tohto európskeho priestoru. Ide o to zvýšiť kvalitu e, vysokého vzdelávania, ide taktiež o zvýšenie mobility študentov a učiteľov. E, výmena e, vedomostí to je najlepšia cesta k zvýšeniu kvality. Keď sa však pozrieme na výsledky tohto 15-ročného bolonského procesu, tak uh, vidíme isté zmeny, napríklad lepšia organizácia vysokého vzdelávania a taktiež lepšie, lepšia porovnateľnosť medzi členskými krajinami. Žiaľ, sú tu aj nedostatky a to je napríklad nedostatočná napojenosť na trh práce a preto potrebujeme zmeny. Ďakujem pekne. Teraz pán Zver na minútu. E, ďakujem. A, skúzať, dámna Zaborská. E, prepačte, pani Zaborská. Ďakujem, pán predseda

za vynikajúcu správu o pokroku v dosiahnutom v rámci bolonského procesu. Dovolte, aby som sa vám poďakoval, pani Vilibacka. Ďakujem aj za veľmi správny prístup, ktorý ste zaujali k príprave tejto správy. Vidíme tu skutočne veľký pokrok. Myslím, že musím povedať ešte niekoľko slov aj o bolonskom procese. E, na začiatku našej diskusie sme mali veľa debat a zrejme je tu takáto potreba znovu. Bolonský proces je jedna z najdôležitejších reforiem, ktorá prekročila hranice EÚ a ak budeme v tomto duchu pokračovať, tak som presvedčený, že sa nám podarí preklenúť tú priepasť medzi tým, čo dneska pripravujú univerzity a to, čo potrebuje trh. A teraz prosím, pani Forenca, minúta. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja som hlasovala proti tejto správe z vlastnej iniciatívy, ktorú predstavila kolegyňa, pretože som presvedčená, že 15 rokov potom, ako vstúpil do platnosti celý koncept bolonského systému, e, už dnes e, vieme sa pozrieť na to, čo, dosia- čo sme dosiahli a čo. Nemyslím, že tá správa, ktorá bola predstavená dnes, e, netrafila jednu základnú tému. A síce chýbajú tu najmä ekonomické aspekty. Videli sme, ako <clears throat> ako výrazne tento, tento systém skomplikovali členské štáty svojimi, svojimi zásahmi a takýmto spôsobom poškodili e, celú myšlienku. Myslím tým najmä napríklad e, talianský univerzitný systém, e, potom reforma Germíny, reforma Tremonti a ďalšie reformy, ktoré boli robené a vidíme, akým zásadným spôsobom bol ohrozený výskum na vysokých školách podporovať eh, systém znalostí, systém poznatkov a vedomostí, aby sme podporili konkurencieschopnosť a ten by mal byť postavený na systéme spolupráce, práve na štúdium, a práve na realizáciu slobodného eh, výskumu na univerzitách, ktorý bude otrhnutý od trhu. Ďakujem. Teraz pokračujeme s ďalšou správou. Je to správa o e, európskom filme v digitálnej ére. Pani Šoudrová je prvá. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za slovo. Teším sa, že Európsky parlament prijal túto správu o európskom filme v digitálnej ére, pretože film je skutočne e, súčasťou kultúrneho bohatstva, ako aj ekonomickou silou. Vítam aj to, že Európsky parlament víta význam firmu, filmu ako miesta stretávania, podporuje zachovanie malých nezávislých kín. Pritom sa tu nezabúda na mediálnu gramotnosť. Práve v dobe, keď sme po- informáciami, pomáhame takto užívateľom ich triediť. Vítam aj snahu o vznik Európskeho filmového fóra medzi producentmi a distribútormi. Som totiž videla možné obavy, ktoré sa týkali ďalšej existencie filmového odvetvia. A nakoniec chcem ešte povedať, že podporujeme cenu Európskeho parlamentu Lux, ktorá v priebehu rokov získala veľkú váhu, prestíž a podporuje európsku tvorbu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo e, kolegovi Marias. Ďakujem veľmi pekne. Táto správa Eh, poukazuje na to, že filmy sú kultúrnym aj ekonomickým bohatstvom a môžu pomôcť Európe a zachovať našu tradíciu. Film patrí k dôležitému odvetviu v Európe a vidíme, že existuje trh, ktorý je veľmi rozdrobený na jednotlivé národné trhy a preto musíme podporovať a presadzovať dostupnosť, aby tieto, slovenské filmy, eh, tieto európske firmy sa dostali k svojim poslucháčom. Musíme dbať na to, aby boli k dispozícii dostatočné finančné prostriedky, aby sa zachovali malé a stredné kina v mestách, najmä na periférii, a potrebujeme zachovať aj otvorené kina, kina pod holým e, nebom, ktoré fungujú v Grécku v lete. Teraz pán Nekov, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Jedna z najväčších víziev pre filmové odvetvie v Európe je že sa musí stať efektívnejším pri presadzovaní európskych filmov. V USA je rozpočet na reklamu filmov asi 50 e, e, z ceny filmu a z rozpočtu filmu a v Európe je to 1% z rozpočtu filmu a preto sa treba obrátiť na členské štáty, aby lepšie využívali európske fondy a takto pomohli financovať digitalizáciu, distribuovanie a podobne našeho filmového dedičstva a filmových archívov. Okrem toho by sme mali podporovať znalosť, ktorá sa týka kultúrneho aj filmového dedičstva už u čo najmladších divákov, aby si aj tí zvykli na to. A teraz pani Maletič. Ďakujem veľmi pekne. Správa za rok 2014 ukazuje, že počet amerických filmov je dvakrát tak veľký ako počet európskych filmov a preto je potrebné posilniť európske filmové odvetvie. Táto informácia je veľmi alarmujúca a treba vytvoriť aj dobre kvalitné finančné nástroje. Máme jeden z zdrojov uh, financovania, to je Európsky projekt tvorivosti a v rokoch do roku 2020 máme podporovať z neho filmové odvetvie Európy, ako aj kultúru na európskej úrovni. Subprogram Media financuje nové filmy, presad, reklamu filmov zahraničí a podobne. To je spolufinancovanie výroby tisíc filmov ročne a som veľmi rada, že používatelia z Chorvátska dokázali využiť prostriedky na štyri projekty. Podporujem túto správu, lebo podporuje vytváranie právneho prostredia pre verejné aj súkromné financovanie a podporu európskeho filmového odvetvia. Ďakujem. A teraz ideme k ďalšej správe. Tá sa zaoberá novou stratégiou lesného hospodárstva v EÚ. Pán Bogovič, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne ďakujem aj pani Köstinger k vynikajúco pripravenej správe. aj za schválenie tejto správy. Hlasoval som za. Lesníctvo a lesy sú mimoriadne dôležité, najmä e, v tých členských štátoch, kde je vysoký podiel lesnej pokrývky. Slovensko patrí medzi tri vedúce členské štáty, ktoré v tomto smere naozaj zohrávajú poprednú úlohu. Až dve tretiny eh, našeho územia sú pokryté lesmi a treba povedať, že spracovávanie lesa, spracovávanie dreva, gulatiny a lesníctvo ako také sú výrazným zdrojom a príspevkom k udržateľnému rozvoju tak v Slovensku, ako aj v celej Európe. Okrem toho, okrem lesov, mám, sme zahrnuli do tejto témy aj ochranu životného prostredia a naozaj e, by sme boli veľmi radi, aby sa to rozšírilo aj na všetky drevospracujúce sektory, pretože drevo pokrýva nielen samotný drevospracujúci sektor, ale aj stavebníctvo napríklad. Pán Pospišil, jedna minúta. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pôvodne som mal v úmysle podporiť túto stratégiu, nakoniec som ju nepodporil, zdržal som sa. A to z toho dôvodu, že prešli pozmenujúce návrhy z výboru pre životné prostredie. Tieto návrhy podľa môjho názoru, ako aj expertu, expertov z Českej republiky, výrazne uprednostňujú environmentálne prvky v oblasti ochrany lesa, a to pred záujmami vlastníkov, ktorí musia byť schopní z lesa získať nejaký príjem a musia mať nejakú ekonomickú životaschopnosť. Tento návrh som nepodporil Proti bolo napríklad aj Združenie vlastníkov obecných a súkromných lesov v Českej republike, s ktorými som túto tému konzultoval. Podľa môjho názoru musíme nájsť kompromis medzi ochranou lesa na jednej strane a záujmami vlastníkov na druhej strane, ktorí sa o les starajú a zároveň to je pre nich zdroj príjmov. Len vyvážené záujmy dokážu dlhodobo udržať e, a zabezpečiť strategický rozvoj lesných plôch. Ďakujem pekne.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

Takže hoci táto téma je veľmi komplexná a Európska únia nemá na starosti ani akúsi spoločnú e, lesnickú politiku, a národné lesnické politiky môžu zasiahnuť celkový európsky priestor. E, gulatina a lesné drevo je veľmi dôležitá surovina, ktorá musí byť využívaná udržateľným spôsobom. Nová stratégia pre lesy by mala byť silne zameraná na ich e, ochranu a udržanie. Príklady z Chorvátska ukazujú na to, že krádeže dreva a zároveň poškodzovanie lesných ciest E, sú jednoznačným dôsledkom nejasných kompetencií. Kompetentné služby nedokážu e, reagovať, pretože nemajú aktualizované katastrálne mapy a medzičasom prebieha ten reálny biznis. Častokrát hovoríme, že niekto nevidí e, les pre stromy. Dnes sa zdá, že nevidíme les pre zisky. Nová európska stratégia pre lesy by mala mať nielen poľnohospodársky rozmer, ale oveľa dôležitejší je to, že e, rozmer je to, že lesy sú plúcami Európy, zachraňujú biodiverzitu a chránia ju a mali by byť chránené e, v súlade so svojím významom. A bohužiaľ je oveľa jednoduchšie vytvoriť púšť ako les a na to musíme myslieť. Pán Marias, nech sa páči, na jednu minútu. Lesy v Európskej únie a lesnícka stratégia Európskej únie by sa mala zamerať na udržateľný rozvoj lesov, a to najmä v tomto kľúčovom období, v tomto citlivom období, keď dochádza k takým zásadným klimatickým zmenám. V neposlednom rade by sme mali urobiť niečo aj s témou lesných požiarov, najmä pri nadchádzajúcom letnom období. Preto by Európska únia mala financovať členské štáty v ich boji proti lesným požiarom. Po tretie, e, lesy a lesníctvo to nie je len otázka zabezpečovania kvality života, ale je to aj významný ekonomický faktor. Ale ak chceme mať udržateľné lesníctvo, tak eh, takéto lesníctvo musí byť budované na, na báze dlhodobých plánov a musíme mať na pamäti udržateľnosť na jednej strane a ekonomický profit na druhej strane. A to sa v tejto správe nikde nenachádza a práve preto som eh, za ňu ani nehlasoval. Pán eh, Nekov, jedna minúta, nech sa páči. Suroviny ako bylky, Je to veľmi dôležitá otázka, pretože lesy ochraňujú biodiverzitu a tá nám poskytuje aj napríklad potraviny a kozmetické prípravky okrem iného a preto musíme nielen ochraňovať lesy, ale aj všetko, čo s lesmi súvisí. Ak e, zničíme lesy, tak e, to ešte prehlbí ostatné problémy Európy, napríklad vyľudňovanie horských oblastí. To je viditeľný trend v celej EÚ a preto apelujem na EÚ a členské krajiny, aby vypracovali stratégiu na ochranu tohto dôležitého potenciálu. Myslím, že Európska komisia musí vypracovať celoeurópsku stratégiu Malo by sa to vzťahovať aj na trávy, pretože iba takýmto spôsobom budeme môcť využiť e, celý potenciál. Potenciál pani Petir. Musíme sa vždy zameriavať na Udržateľnosť lesov e, majú obrovský ekonomický potenciál a ten treba zachovať pre budúce generácie. E, lesy e, sú ťahuňom zelenej ekonomiky a sú taktiež zdrojom obnoviteľnej energie. Slúžia aj na boj proti klimatickým zmenám ale neceníme si to dostatočne, napriek tomu, že o tom vieme. Lesy sú najväčšou zásobárňou biodiverzity. E, spôsob, akým sa spravujú, má veľký dopad na naše životné prostredie a teda aj na naše zdravie. Chorvátsko má dlhú tradíciu e, dobrého lesného hospodárstva a radi by sme tieto e, vysoko kvalitné opatrenia naďalej zachovali v národnej legislatíve. Ja sa chcem poďakovať spravodajkyni. Ďakujem a teraz pani Maletič na minútu. Lesníctvo zamestnáva 3,5 milióna ľudí v Európe je tu obrovský sociálny a ekonomický význam, preto treba investovať do tohto odvetvia aj do výskumu, treba lesy spravovať udržateľne a e, podporovať ich e, e, úlohu. Využívanie les, dreva predpokladá naozaj veľmi zodpovedné lesné hospodárstvo vyvstáva tu otázka, aký význam má toto odvetvie pre Európsku úniu. Sú tu už e, e veľké poznatky aj v Chorvátsku, máme totiž tú dlhú tradíciu a m, tieto poznatky by mohli prispieť k e, podpore tohto odvetvia, ktoré by mohlo priniesť aj pracovné miesta a to je aj náš cieľ. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Teraz eh, schôdzu odročíme do 15. hodiny. Ďakujem.